bezpečnosti, ale tiež obchod, humanitárnu pomoc vo všetkých krajinách posilniť a posilniť naše e, externé hranice a riešiť problém e, s Tureckom, e, tam vyriešiť problémy na ceste z východného Balkánu. Chorvátsko nechce byť neformálnym hotspotom. My máme možnosť, ako niektoré iné krajiny, vytvoriť barikády a ostnaty e, rôd. E, chránime hranice 6500 e, našej našich príslušníkov pohraničnej stráže chráni našu hranicu, aplikujeme naš, našu legislatívu a všetky európske dohovory. Ak dôjde k nejakým nezrovnalostiam, bude to vyšetrené, ale e, nič z týchto obvinení, ktoré tu padli, e, nie je takto pravdu. Ja som navštívila, všetci teda, ktorí navštívili bosanské a ostatné hranice, chápu, aké sú tam e, výzvy a a v tomto smere budeme využívať aj pomoc aktivity Frontexu, aby sme primerane túto problematiku vyriešili. Pokiaľ ide o otázku rozšírenia, ako spomínala pani e, Bej, e, je to v podstate otázka veľmi e, e, logická. Nie je to možné pre všetkých krajiny e, v juhovýchodnej Európy, ale nemajú kam inám ísť. Nestanú sa súčasťou USA, spojencami Ruska, niekoho iného. Je to záležitosť našej politiky. My by sme mali sa venovať takej politike, ktorá by ich priputala eh, k nám, eh, ktorá by im umožnila reformy. Mali by sme sa im otvoriť. Samozrejme, to znamená veľmi eh, dlhý, náročný proces a preto zmena metodológie a postup týchto krajín môže doviesť k novej situácii a na Zagrebskom samite môžeme prijať mm, dobrú deklaráciu, dobré vyhlásenie o nadchádzajúcich desiatich rokoch. Pani Tomáš, Tomášič. E, vítam vaše slova, teším sa, že e, chcete pomôcť riešiť túto e, situáciu. Veci sa nebudú dať riešiť len protokolárne. Pracujeme veľmi tvrdo, budeme pracovať a mnohí z mojich kolegov, pracujú e, na tom, aby e, ľudia pochopili Európu, aby e, pochopili európske členstvo, aby sa z Európy stal projekt úspechu. A k slovám pána Kola Kušiča ohľadne financovania chcem povedať dva body. Rovnová medzi tradičnou politikou a modernizáciou. To je nie jednoduchá otázka, ktorá sa dá vyriešiť len tak, ak by to bolo také jednoduché, tak by už veci boli vyriešené vyriešené už v predchádzajúcom zložení parlamentu. Všetci máme veľkú zodpovednosť. Mm, to približenie to ešte e, e, e, potrvá, ale musíme urobiť všetko preto, aby sa tak stalo. A to bude riadiaci princíp v rámci nadchádzajúcich našich negociácií. Ďakujem pekne a budeme pokračovať v rozprave. Pán Ressler na minútu 30. Vážený pán predseda parlamentu, vážený Vážený pán predseda vlády, kolegyne, kolegovia, Chorvátsko historicky aj kultúrne je súčasťou Európy. Nie tak dávno ešte e, za generácie mojich rodičov sloboda, demokracia a e, príslušnosť k európskej rodine boli ďalekou túžbou nedosiahnutelnou. Preto predsedníctvo Chorvátska e, rade je e, naozaj symbolickým stupňom vo veľkej zmene Chorvátska. Od ťažkého boja za slobodu a nezávislosť, ktorá sa začala pred tromi desaťročiami, kedy som sa aj ja narodil, až po úspešné e, členstvo v Európskej e, únie. Teraz máme spoločné ciele, máme ale aj spoločné výzvy, e, ktoré si možno prečítať v chorvátskych prioritách predsedníctva. Jednou z kľúčových otázok bude dohoda o novom viacročnom finančnom rámci. Nemôžeme zanedbať tradične úspešné základné politiky Európskej únie, ktorých cieľom je znížiť regionálne rozdiely, ktoré žiaľ ešte existujú. Som presvedčený o tom, že Chorvátsko so svojou jedinečnou perspektívou môže prispieť k riešeniu e, bezpečnostných, politických, spoločenských, technologických zmien. Som presvedčený, že to bude úspešné naše predsedníctvo pre celú Európsku úniu za silnú Európu v svete plnom víziev. Ďakujem pekne pani Boržan na minútu a päť. Ďakujem pekne pani predsednička. Chorvátsko eh, preberá predsedníctvo EÚ v časoch plných víziev. Bez ohľadu na rozdiely medzi nami prioritou musí byť kvalita života našich občanov. Nikto nesmie byť občanom druhej triedy. Trh práce musí byť otvorený pre všetkých, ktorí chcú eh, čestne žiť eh, zo svojej práce. Musíme e, dať nové impulzy garancii pre mladých, musíme uľahčiť e, aktivity pre podniky, ktoré chcú pôsobiť cez hranične a zabezpečiť minimálnu európsku mzdu. E, práca každého občana EÚ je rovnaká a musí dostať rovnakú plácu, pretože čím sme, keď nie sme spoločenstvom rovnoprávnych. Všetky ekonomické nástroje musia byť dlhodobého charakteru v rámci rámci eh, nového zeleného díla musíme eh, podporiť eh, konzultácie s priemyslom, ktoré sa nesmú pozerať len na zisky. Bezpečné a zdravé potraviny musia byť stálo prioritou členských štátov, najmä s ohľadom na epidémiu na epidémiu tučných osôb. Určite je e, realizácia novej európskej, e, nového európskeho nariadenia o inšpekciách v potravinárskom sektore veľmi dôležitá. Chorvátsko s tým mešká už presne mesiac. Želám nám všetkým veľa šťastia v ďalšej ceste. Pán Flego na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda vlády. E, predsedníctvo je naozaj e, veľmi e, závažným obdobím pre najmladší členský štát Európskej únie. Je to obdobie plné víziev, takže verím, že to bude úspešné a mm, aj keď jeden členský štát chce opustiť e, Európsku úniu, aj tak e, chceme zabezpečiť európsku spoločnú budúcnosť novým štátom. Je to e, možnosť nových myšlienok. Žiaľ, v oblasti školy Mm, vzdelávania e, ešte stále sme neurobili e, veľa. Musíme sa zameriť najmä na stredoškolské vzdelávanie a preto e, by som rád požadoval rozšírenie bolonského procesu na všetkých stredných školách, aby sme zjednotili vedomosti a poznatky našich stredoškolákov, pretože si to všetci zaslúžia a oprávnene to môžu aj očakávať. Ďakujem pekne. Na jednu minútu má slovo pán Gigold. Ďakujem, pani predsednička. Pán premiér, je mi potešením, že vás tu opäť vidím v novej úlohe. Rád by som sa zmienil o dvoch otázkach. Poprvé, Európska komisia navrhla, predložila návrh o transparentnosti pre veľké nadnárodné spoločnosti. Malé spoločnosti, obyčajní ľudia platia svoje dane a veľké nadnárodné spoločnosti ich na eh, náležite neplatia. A vy e, e, musíte e, túto problematiku vrátiť na program dňa. Zatiaľ tam nevidím nejaké stretnutie k tejto problematike, čiže vráte sa aj k tejto problematike a snažte sa nájsť väčšinu na rade. Pokračujte v tom, čo začalo fínske predsedníctvo pán Plenkovič. Je potrebné tiež zverejňovať všetky lobistické stretnutia e, stálych zastúpení. E, chorvátske predsedníctvo a chorvátske zastúpenie e, to zatiaľ nerobí. Takže poprosím vás, nasledujte Finov v ich príklade a urobte taktiež. Ďakujem pekne pani Konte na minútu a pol. Predovšetkým by som chcela popriať veľa úspechov a dobrú prácu pre Chorvátov. My, teda považujeme, teda my s ním zdieľame skvelú časť mora. Za posledné roky sa stali terčom tvrdých reštriktívnych politík zo strany Európskej únie a takisto nedávny útok eh, od januára 2020, kde došlo ku kráteniam, kde došlo k zníženiu rybolovných kvót, ktorý eh, vystavuje riziku poklesu produkcie niektorých rybolovných druhov. To všetko e, je spôsob Európskej komisie, ako namiesto konzultácie e, takto diktuje podmienky a takýmto spôsobom rieši rybolovné kvóty v Stredomori. Preto je nevyhnutné e, posilniť spoluprácu medzi našimi štátmi a prezentovať sa kompaktný proti takému pokusu delegimitovať Európsky parlament, ktorý hlasom občanov vlády Talianska, Slovenska, Chorvátska sa musia spojiť tak, aby dokázali obrániť e, rybolov v týchto oblastiach. Preto chcem vyjadriť želenie, že táto časť, tento semester dokáže ochrániť práve túto časť e, hospodárstva, toto odvetvie, kde bude prihliadať práve na socioekonomické opatrenia, ktoré zabezpečia prežitie. E, žiadam jednoznačnú odpoveď akým spôsobom budú prebiehať tieto rokovania, alebo akým spôsobom to bude vyzerať v rámci viacročného finančného rámca, pokiaľ ide o e, malých rybárov, ktorí volia takéto, e, lovia takéto druhy. Len takýmto spôsobom budeme môcť zabezpečiť rast a prosperitu týchto občanov v rámci Európskej únie. Chceme posilniť aj spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi prostredníctvom Interregu. Ďakujem. To... Ďakujem pekne len pripomienka, prosím, skúste troška pomalšie kvôli tlmočníkom, aby to prešlo. A teraz e, minúta pán Terč. Ďakujem pekne. E, pán Plekovič, e, gratulujem aj Chorvátsku vášmu predsedníctvu. Pre mňa je to veľmi dojímavý moment, pretože ešte v 90. rokoch som ako novinár bol v Chorvátsku, v Osieku, v Karlovači v Slavonsku v krajine a naozaj e, v tom čase to bolo nepredstaviteľné, že takéto niečo by sa mohlo stať. A práve preto e, že to zjednotenie Európanov od Talínu až po Cádiz, od Zahreba až po Amsterdam, e, práve preto nemôžeme dovoliť, aby tento projekt zlyhal a ľudia, ktorí sa ho snažia, teda Európsku úniu sa snažia zmeniť na nejaký superštát sociálne demokratického charakteru, to nemôžeme im dovoliť, e, túto likvidáciu demokracie. Mali by sme vychádzať e, z zdravého rozumu, mali by sme bovať proti e, iracionálnym ideologickým projektom, ako je ten Green Deal alebo táto konferencia o európskej budúcnosti, kde sa snažíme e, proste federalizmus ľuďom e, nejakým spôsobom nanútiť zozadu a je to vec, ktorú si ľudia v Európe v skutočnosti neželajú. Ďakujem pekne. Ďakujem. E, minúta pani Bjork. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán premiér Plenkovič, tu sedím, tu stojím. Predsedníctvo vaše uvádza, že sa chcete sústrediť na právny štát a na e, humané riadenie migrácie. Ja e, som si prečítala tie správy a vybrala som sa do oblasti, o ktorých e, hovoríte. Severná Bosna, Chorvátsko. A po takom trezom odhade videli sme tisícky naspäť zatlačených migrantov, 25 tisíc v roku 2019 10 tisíc z nich bolo e, zavlečených späť e, reťazmi. Keď sme počuli e, správy o brutalite chorvátskej policie, musím povedať, že príbehy, ktoré som počula, niekedy boli ešte horšie. To boli pohryznutia psom, známky teda uhryznutia na koži. Tá miera násilia, ktorá bola na nich prejavená, tá bola hrozná. Vidíme, že tu dochádza k cieľeniu na utečencov. E, posolstvo musí byť preto jasné. Nie je tu členský štát, ktorý si môže dovoliť takéto správanie na svojich hraniciach. Bez ohľadu na to, kde, ako povedali aj kolegovia predtým, e, musíme to zastaviť, musíme zabezpečiť nezávislý monitorovací mechanizmus a musíme jednoznačne povedať, šengenská, šengenské členstvo nebude, pokiaľ nezačne, neprestane takáto prax. Ďakujem pekne, e, madam. Je tu modrá karta. Akceptujete otázku? Áno, pán Sokol. Nech sa páči. 30 sekúnd. Ďakujem pekne, milá kolegyňa. Prečo hovoríte o neistotách? Ako ste E, predsa e, povedali, e, nejde tu o nejaký výklad ustanovení, ktoré sa tým zaoberajú. Ide tu o difamáciu chorvátskej spoločnosti zo strany organizácií, ktoré nemajú žiadnu legitimitu ani dostatok informácií, aby mohli takéto veci riešiť. Chorvátsko dodržiava medzinárodné právo, takže vás žiadam, aby ste sa zdržali šírenia takýchto neoverených informácií tu v Európskom parlamente. Ďakujem ridiculous. E, Prepačte, ale toto je naozaj smiešne. Vy ste si prečítali tie správy, ja som ich videla na vlastné oči. E, bola som tam krátko, len krátko a videla som, ako tlačia naspäť e, ľudí, teda policajná stráž, pohraničná, 20 ľudí. Videla som tie poranenia po psoch, videla som, ako ľudia museli 30 minút stáť tam na hranici, skôr ako ich otlačili späť do Bosny, ako na nich striekali teraz studenú vodu. Takže nekrúte sa okolo toho ja sa pýtam, zavediete monitorovací mechanizmus, ubezpečíte, že bude dodržiavané právo EÚ, medzinárodné právo, lebo dnes v dnešnej situácii nie sú dodržiavané. Ďakujem. Minúta, pán Šinčič. Hvala vám. Ďakujem pekne. Treba pri tejto príležitosti povedať, ako vyzerá Chorvátsko, ako vyzeralo za predsedania pána Plenkoviča. A síce ako nezákonný štát plný korupcie. Uvediem to na jednom príklade. Prístup k informáciám. Už minulý rok som zaslal žiadosť o informáciu ohľadne eh, mm, istej záležitosti a eh, už dva roky v podstate čakám na eh, odpoveď od vás a keď takto poslancovi odpovedáte, čo od vás môžu očakávať občania. Zákon vám dáva lehotu dvoch týždňov. Mm, to sú verejné údaje, ktoré by mali byť dostupné. Je k tomu aj rozsudok ústavného súdu a vy stále nič toľko o vašej transparentnosti spravodlivosti. Čiže naozaj takto sa nechová štátnik, takto sa nechová eh, premiér, takto sa chová nejaký eh, drobný priekupník. Prečo chránite svojich eh, priateľov? Napísali ste si zákony, aké ste chceli, dodali ste si mm, finančné prostriedky a no je naozaj bezprecedentné. Na minútu a pol pani Nibler, ďakujem pekne pekne, pani predsednička, vážená pani predsednička komisie, pán predseda eh, rady. Sme na začiatku nového desaťročia, nového predsedníctva eh, rady. Každý začiatok má v sebe niečo pekné, ako sa hovorí a eh, určité očakávania sa s ním spájajú práve s predsedníctvom Chorvátska sa spájajú veľké očakávania, pán predseda, to, čo ste nám tu prezentovali, nás pozitívne naladilo že tie veľké otázky a výzvy chcete sa teda nimi zaoberovať, zaoberať. V Európskej únii už od roku 2015 e, pracujeme na spoločných riešeniach. E, ľudia majú u nás aj v Bavorsku e, veľké očakávania od riešenia problematiky migrácie. Očakávajú, že to vyriešime tu na európskej úrovni. Mm, prosím, zasaďte sa o to, aby sa sa nám podarilo dosiahnuť zlom počas vášho predsedníctva, aby sme sa dopracovali k spoločným azylovým pravidlám, aby členské štáty sa spoločne ujali e, tej zodpovednosti za riešenie problematiky. Potrebujeme kombináciu z riešenia lepšej ochrany vonkajších hraníc a boja proti príčinám migrácie e, a teším sa aj e, z toho, že ste sa vyjadrili k otázke šengenského priestoru a k otázkam migrácie. E, aj keď počúvam greckých kolegov, viem, že situácia je naozaj veľmi komplikovaná. Všetky ostatné výzvy, viacročný finančný rámec, Green Deal sú tiež dôležité, ale téma migrácie je naozaj veľmi palčivá a poprosím vás, aby ste počas vášho predsedníctva veľmi sústredene pracovali na riešení spolu s ostatnými členskými štátmi. Ďakujem pekne. Pani Píri na jednu minútu. Ďakujem pekne, e, vážená pani predsednička, vážený pán premiér, je dobre vidieť vás v tejto snemovni. Opäť e, kríza v Líbii a eskalácia konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom počiarkujú, ako posilnenie našej úlohy v susedstve a nad rámec susedstva je, viac ako, je dôležité viac ako kedykoľvek predtým. Musíme podporiť naše výzvy po diplomácii a multilateralizme jasnými záväzkami. Preto vítame záväzok chorvátskeho predsedníctva k silnej Európe vo svete víziev. A pán premiér, tým, že e, teda byť globálnym hráčom, viete, nie je možné, keď EU nedokáže naplniť svoje záväzky a je to ešte viac dôležité z pohľadu tých úzkých partnerov na Západnom Balkáne. Musíme zabezpečiť, zagarantovať dôveryhodnosť procesu a otvoriť e, rokovania o pristúpení so Severným Albánskou Macedóniou eh, v marci pred záhrebským samitom. A nakoniec, Únia nemôže byť silná, ak umožníme našim demokraciám zlyhávať. Polsko a Maďarsko eh, si vyžadujú eh, zjednotený postup zo strany rady a takisto aj hrozby, pokiaľ ide o dezinformácie a zasahovanie do volieb, ktoré, ktoré sa nás týkajú. Vo všetkých týchto veciach moja skupina je pripravená spolupracovať s predsedníctvom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte máme 16 rečníkov e, do, prihlásených do spontánnej rozpravy, takže tým zatváram prihlasovanie a 16 nedostane priestor, tí, ktorí sú teraz prihlásení. E, bola by som rada, keby sme sa pridržali toho času. Viete, že eh, hodiny odpočítavajú, teda odpočítava časomiera, keď už je tam červené, signalizuje, tak musíte ukončiť vystúpenie. Ďalej pani Haje, minúta. Ďakujem pekne, pán eh, premiér. Eh, sme tu už eh, pri prijato predsedníctve, ktoré e, rieši otázku európskeho rozpočtu. Dúfajme, že tentokrát to už vyjde. Charles Michel má za úlohu nájsť e, dohodu, ale aj chorvátske predsedníctvo v tomto bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Ako to vyzerá s agendou? Čím dlhšie sa toto rozhodnutie naťahuje, tak tým viac naši polnospodári, naši výskumníci, naše regióny e, sú ponechávaní v neistote. Tie, na, tie zdroje, ktoré sú tam k dispozícii. Ja sa chcem spýtať, ako si myslíte, že môžu ľudia si potom naplánovať svoje projekty, keď sú takíto neistí? A to isté platí aj pre parlament. Pokiaľ nevieme, aké máme zdroje k dispozícii, ako môžeme e, rozhodovať? Boj proti klimatickým zmenám, e, ten nebude prebiehať v Luxemburgu a ani migračná kríza sa nevyrieši iba v Grécku. A e, ja neviem, potravinová bezpečnosť, tá sa nebude riešiť, alebo suverenita iba v Nemecku alebo vo Francúzsku. Čiže vždy musíme tieto veci riešiť spoločne. Čím viac únie, tým viac e, vlastných zdrojov. Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne. Vážený pán premiér, najskôr by som vám chcel zapriať e, veľa úspechov v rámci predsedania rady. Vy ste predložili dôležité priority, vrátanie priority Európy, ktorá spája a myslím, že je dôležité, aby sme v tomto kontexte eh, jasne povedali, že stále sú smerované eh, výšitky smerom na politikov, eh, že jednu vec hovoria a druhú vec robia a my musíme sa ubezpečiť, že dokážeme vytvoriť spojivo medzi tým, čo deklarujeme a to, čo robíme. Myslím, že dokážeme si vymeniť rozdielne názory, pokiaľ ide o azylovú politiku v nadchádzajúcich mesiacoch, ale myslím si, že tento dôležitý, túto dôležitú výmenu by sme mali realizovať na základe vzájomnej úprimnosti. E, s znepokojením pozorujem, ako sa to tu rozdeluje. Aj v Chorvátsku som videl, e, že je toľko dôkazov, skutočných reálnych dôkazov o tých pushbackoch na hraniciach, toľko prípadov porušenia ľudských práv. Na druhej strane sme svedkami toho, že sa e, jednoducho nepriznajú, kto nepovedia, že je to tak, áno, vyriešime to, skôr to popierajú. A keď chcete mať Európu, ktorá chráni, tak potom to musí byť Európa, ktorá zabezpečí aj ochranu ľudských práv na hraniciach a dúfam, že aj v tomto budete úspešní madame la présidente, monsieur le premier... Ďakujem pekne, pán e, premiér. Kresťansko-demokratická vláda v Chorvátsku e, momentálne e, je aj teda predsedníckou vlastne vládou v EÚ. Máme tu migračnú krízu, ktorá tiež Eh, ovplyvnila schopnosť eh, suverenity jednotlivých členských štátov, čiže tie politiky sa stále na seba mm, podobajú, hoci jednotlivé eh, predsedujúce, predsedajúce krajiny sa menia. Mali sme voľby či v Španielsku, či v Taliansku, v Británii, vo Francúzsku, proste tie krajiny, alebo tie strany, tí politici, ktorí požadujú viac integrácia viac integrácie požadujú e, menej suverenity, menej identity, tým sa ešte veľmi nedarí. Chorvátsko vstúpilo do EÚ v roku 2013, keď bola veľká institucionálna kríza a e, malo to aj dopady na chorvátske, chorvátske mm, e, hospodárstvo nakoniec. A teda, pán premiér, vy nemôžete ignorovať tie výzvy, ktoré vás čakajú program, ktorý nám predstavujete, nie je revolučný a asi nič nezmení, pokiaľ ide o mm, každodenné životy ľudí v Európe. E, Macron nakoniec ustúpi e, komisii a teda e, začne sa rokovať o vstupe do EÚ aj napríklad z Albánsko, napriek tomu, aké tu máme migračné výzvy v súvislosti s touto krajinou. Ďakujem. Thank you.

vyzývam preto radu aby si pri rokovaniach jasnejšie zadefinovala ciele svojich politík a kriticky zhodnotila efektívnosť programov ktorými ich dosahuje. ďakujem. pani predsedníčka von der leyenová mali by sme eh, tu eh, hovoriť eh, pravdu v libyskej kríze, v kríze medzi Iránom a USA. EU nejako chýbala. EU je len tieňom e, samej e, seba E, pán Plenkovič, keď chceme mať silnejšiu Európu na medzinárodnej úrovni a chceme prevziať väčšiu úlohu a prispieť k mieru e, politickými, diplomatickými riešeniami, potom sa musí veľa zmeniť a e, predsedníctvo sa nedá merať podľa krásnych slov, ale bude sa merať podľa výsledkov. Postarajte sa o to, aby bol schválený viacročný finančný rámec E, vychádzajúci z odporúčaní parlamentu, aby nedošlo ku kráteniu prostriedkov napríklad v kohezných e, fondoch alebo regionálnom e, vývoji. Môžete sa postarať o to, aby prístupové rokovania so Severným Albánskom, teda so Severnou Macedóniou a Albánskom začali na jar. Veci, ktoré už stoja na rade dve roky. Ďakujem pekne. Pán Korál, minúta. Ďakujem pekne. Dobrý deň, vážený pani predsednička komisie, pani von der Leyen. Vítajte späť v parlamente, pán Plenkovič. Počúvali sme pozorne vaše priority a podporujeme vašu ambíciu byť silným spojením, pokiaľ ide o podporu európskych ostrovov, ostrovných štátov, pokiaľ ide o prechod k čistým energiám. Naozaj by som bol rád, keby tam bolo jasné sústredenie sa na eh, ostrovné štáty alebo ostrovy okolo Stredomoria počas tohto predsedníctva. Hovorili ste o digitalizácii, o investíciách, o výskume. Takisto ste hovorili o nových zručnostiach pre nové pracovné príležitosti. To je príležitosť, ktorú vnímame v rámci e, tejto éry, ekologickej éry. A keď hovoríme o ekologickej ére a ekologickom dohovore, Green Deal, prečo naozaj nevyňať e, tieto ekologické investície z e, fiskálnych, fiskálnych nejakých limitov. Skutočná práca spočíva v tom, že budeme transformovať tie ciele do konkrétnych a efektívnych opatrení, ktoré začnú meniť životy európskych občanov už teraz. Veľa šťastia vo vašom historicky prvom predsedníctve. Ďakujem pekne. Minúta a pol, pán Deli. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani predsednička. Budem hovoriť o rozšírení, pretože naozaj som rád, že ste tú tému dali tak e, vysoko v rámci vášho programu. Tá úloha je obrovská, spočíva v dvoch veciach. Najskôr musíte presvedčiť štáty, ktoré majú iné názory o tom novom čerstvom prístupe a takisto musíte vytvoriť dôveru v krajinách z západného Balkánu o tom, že to nebude len krátkodobo odmena alebo cukor a dlhodobo to bude byť to členstvo. Ukazuje sa, že obrovská e, časť populácie je skutočnými zástancami integrácie. Ľudia milujú a podporujú európsku integráciu a európsku myšlienku napriek skutočnosti, že nedávno sa Európa správala ako zlá nevlastná mama. Dúfame, že na teda vašimi postupmi na komisii a na rade sa to zmení. Maďarská delegácia v rámci EPP je pripravená vám čo najviac pomôcť, pretože Maďarsko a my Maďari chceme stabilné, prosperujúce susedstvo s novými členskými štátmi čo najskôr, pretože som presvedčený, že bez nich sa Európa nemôže stať dostatočne silnou na to, aby zvládala tlaky globálnej politiky. Takže všetky oči sa sústredujú teraz e, na vás, pán premiér. Ďakujem pekne. Ďakujem. Je tu modrá karta. Pán Luis Garicano, akceptujete modrú kartu? Pán Deli, akceptujete modrú kartu? Nie. Je tu troška zmetok, takže nebola to žiadosť podľa modrej karty. Všetko ostáva nezmenené, čiže ďalší rečník, pán Ertuk, e, minúta. E, ďakujem pekne, e, pani predsedajúca, vážený pán premiér, vítajte v parlamente opäť a veľa šťastia vo vašom predsedníctve. Na úvod chvála chvála z dôvodu vašej stratégie, pokiaľ ide o prepojenosť Európskej únie, konektivitu. Je to mimoriadne dôležité, to je jasné. Ešte stále máme oblasti a regióny v Európskej únii, ktoré nemajú, respektíve majú len obmedzené pripojenie, dokonca teda žiadne pripojenie na internet. Máme situáciu, kde to ovplyvňuje hlavne tie vidiecké oblasti a regióny, ktoré trpia vyľudnením a európsky občania by mali mať výhody e, z bezpečného bezpečnej a dostupnej digitálnej infraštruktúry 5G nie je len nejakým takým heslom, nejakým moderným slovom. E, je to základ pre aplikácie, pre veci ako je energetika, telekomunikácie, biznis. Takže ten e, model, ten rozbitý model, ktorý máme teraz, taký mozaikový, zošívaný, nie je udržateľný. A pozerám sa teraz na vás, pani von der Leyen. Treba niečo spraviť, aby sme sa tomuto, tomuto, tento zliepanec e, zlepšili, aby sme pokročili, pokiaľ ide o spustenie 5G, e, ktoré nenechá nikoho vzadu alebo neopomenie nikoho a nebude to e, pretekanie sa smerom k tým nižším kritériám, pokiaľ ide o zlepšenie štandardov a kvality. Ďakujem pekne. Pani Če, minúta. Ďakujem. Drahí chorvátsky priatelia, my často hovoríme, že EU je na kryžovatke Teraz máte šancu rozhodnúť, e, akou cestou sa z tej križovatky vyberieme kolektívne. Keď beriete takúto masívnu úlohu na seba, tak e, to rozhodnutie je naozaj veľmi dôležité. Klimatická kríza, e, pálčivé nerovnosti, Brexit, dlhodobý rozpočet, a takisto rastúce problémy s právnym štátom v niektorých krajinách, to všetko sú veci, ktoré majú dlhodobé dôsledky pre našu európsku rodinu. Nalieham preto na chorvátske predsedníctvo, aby nepodceňovalo dôležitosť prebiehajúcich konaní z dôvodu porušenia e, právneho štátu. ide len o Polsko a Maďarsko, ide o nás ako komunitu. A či my ako Európska únia máme tú, tú sebaúctu, aby sme spravili niečo, keď sú naše hodnoty a e, a pravidlá zanedbávané a ja verím, že vy nám prinavrátite túto sebaúcu, sebahodnotu, pretože často teraz nám bolestivo chýba. Dúfam, že budete mať e, odvahu konať ako obhajca, obhajca právneho štátu a že opäť aktivujete konania podľa článku 7, ktoré boli e, brzdené v minulosti, takže využite túto, toto dedictvo aj v tejto právnej oblasti, aby sme sa o to opreli a pokračovali tým. E, ďakujem pekne, pani Štrik, e, ďakujem pekne Chcela by som privítať eh, chorvátske predsedníctvo v parlamente a chcem popriať eh, veľa úspechov v naplňovaní cieľov. Jeden z cieľov novej komisie je dohodnúť sa aj novom pakte o azile na základe zásad solidarity a práva na azyl. Ale prijatie novej legislatívy si možno vyžiada roky. Našťastie už máme v platnosti veľa pravidiel, ktoré v prípade správnej implementácie by viedli k harmonizácii našich systémov. Preto by som rada vedela, čo spraví predsedníctvo, aby podporilo súlad so súčasným aký v oblasti azylu na úrovni všetkých členských štátov. E, jeden z tých, z tých porušovaní práva, ktorý sa deje, jedno z tých porušovaní je ten pushback, je to tlačenie späť migrantov, e, ktoré sa deje v tejto chvíli na hraniciach pravdepodobne viacerých štátov. Ja som vyšetrovala tieto, túto prax ako spravodajkynia v rámci Rady Európy a v tejto súvislosti som navštívila aj chorvátsku hranicu s Bosnou a naozaj e, neuveriteľný počet e, zadokumentovaných prípadov, ktoré počiarkovali tú brutálnu, brutálne násilie a takisto to štruktúrálne a systémové popieranie e, riadneho prístupu k azylovému konaniu. Myslíte si, že teda súhlasíte, čo súhlasí, ak, že to sa deje a aké kroky musí prijímať chorvátska vláda na to, aby bojovala proti takémuto praxi aj v iných členských štátoch? To, vraví pani predsednička, je už moc. Výrazne ste prekročili rečnícky čas, tým ukracujete ostatných o ich priestor, takže naozaj budem teraz mimoriadne prísna e, v tomto. Minúta a pol, pán Daré, nech sa páči. Grazie, grazie. E, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pán e, premiér Plenkovič. Silná Európa je Európa víziev um, a to povedalo aj Chorvátsko. Chorvátsko sa ocitá pred veľkou príležitosťou, veľká výzva zároveň, aby eh, presvedčiť a preukázať európskym občanom, že Európa nie je len Európou veľkých eh, finančných a obchodných záujmov, je to Európa občanov, ktorá môže dať oveľa viac eh, pre tých, tých malých a drobných ľudí v rámci našich regiónov. Nebude to jednoduché, je pol rok, je tam veľa víziev, ktoré pred nami stoja, Brexit, eh, takisto vyrokovanie nového viazočného finančného rámca, takisto riadenie migračných tokov, dať e, Európe kvalitnejšiu infraštruktúru, väčšiu bezpečnosť a väčší vplyv na globálnej scéne. Ale nielen to, ďalšie e, body na agende nie sú menej dôležité. Podpora vidieckých oblastí, poľnohospodárstva, zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, podpora e, cestovného ruchu, ktorý je udržateľný, takisto zvýšenie spolupráce makroregionálnej. Pokiaľ ide o kultúru a vzdelávanie, tak určite sa dá stotožniť s cieľmi zvýšenia mobility študentov, výskumníkov, takisto podpora kultúrneho dedictva na úrovni EÚ a takisto využitie športu na, ako nástroja e, inklúzie. E, prosím, mohli by ste, vraví pani predsednička, mohli by ste troška spomaliť. Ďakujem pekne, e, pani predsednička, vraví rečník. A teraz som pochopil tým, že som z oblasti Veneto a máme tu historické a kultúrne podobnosti medzi môjim regiónom a medzi Chorvátskom, tak ja dám skutočne podporu, ktorá je v mojich silách, aby som pomohol predsedníctvu naplňať ciele. Želám im veľa úspechov a ešte raz e, som disponibilný a dávam maximálnu podporu. Ďakujem. Ďakujem pekne ďalej. Pán Buržo, jedna minúta. Ďakujem pekne v mene flamskej delegácie by som sa chcel sústrediť na vaše tri priority. Poprvé e, rozpočet e, orientovaný do budúcnosti, do budúcnosti a nie do 20. storočia, čiže sústredenie na výskum, na vývoj, svet e, nepočká. Potom ochrana občanov, spomínali ste, že je dôležité podporovať právny štát, e, chrániť e, vonkajšie hranice, treba konať, nečakať a potom pokiaľ ide o Brexit, ten by mal prebiehať čo možno najmenej hranicami, aby tam bola čo možno najviac spravodlivá spolupráca s našimi britskými kolegami a potom čo sa týka Západného Balkánu. Nová situácia je v regióne dynamická čo je myslím si pozitívne a držím vám palce v vašom predsedníctve. Um, I saw you this morning, Ms. Ďakujem pekne, hovorí pani Philips. Ja som eh, vás videla, ako ste, pani von der Leyen, odchádzali eh, dnes s takou veľkou eh, kavalkádou aut. Neviem, či mňa by ste na budúce zobrali, keď ste tak, teda taká veľmi environmentálna Eh, vo vašich eh, eh, vozidlách. A pokiaľ ide o to severské, Severné Macedónsko a Albánsko, to chceme vlastne tieto krajiny príjmať. Zároveň chcete naďalej prepojiť Britániu z EÚ a ešte aj Chorvátsko dať do tejto eurozóny. Prečo by ste to ale spravili? Boli by ste takom menovom väzení a iba ECB by vás mohla Eh, oslobodiť. Eh, eh, vy si necháte kunu, euro to je zlá mena, ktorá povedie iba k zlým ekonomickým výsledkom pre vašu krajinu. Súpaštát to nie je dobrý nápad. Británia sa konečne teší, že vystúpi z tohto demokraticky zbankrotovaného fanatického projektu a pokiaľ EÚ nebude schopná deregulovať a zrušiť všetky tie svoje smernice, tak mnohé ďalšie krajiny z Európy ešte vystúpia z Európskej únie. Ďakujem pekne, pán González Pons. Dobrý deň, vítajte Andrej opäť doma. E, najmladší štát EÚ je predsedníckým štátom a to je príklad e, toho, že členstvo v EÚ je jediný dobrý, e, jediná dobrá cena, ale cesta, pardon, e, v EÚ. Nejaká nejednota to nie je dobrá vec, e, naši spojenci potom si nie sú istí. E, E, našou e, pozíciou a nejakým spôsobom nás to droby. Čiže ak niekedy zatvoríme e, možnosť prístupu pre Západný Balkán, začne sa nám rozpad Európskej únie. Potom e, všetkom, čo sa stalo v v súvislosti s Brexitom, treba jasne ukázať, kto sú nepriatelia Európy. To sú tí nacionalisti, to sú separatisti a to sú tí, ktorí oddelujú nás. Nacionalizmus je nepriateľom mieru a ako si Andrej veľmi správne povedal, mali by sme obhajovať právny štát e, celou silou, mali by sme rešpektovať e, nezávislosť e, súdov a teda súdnictva, mali by sme toto všetko robiť aj, Euró- aj Európsky parlament musí akceptovať rozhodnutie súdov a pokiaľ e, chceme rešpektovať právny štát, tak musíme aj tie žiadosti súdov E, alebo sudcov rešpektovať a dúfam, že ten Brexit to je posledný krát, to je posledný krát, čo dojde v Európe k nejakému rozvodu, že to bude posledný príklad e, víťazstva nacionalizmu v Európskej únii. Ďakujem pekne. Jedna minúta, pán Picula. Ďakujem pekne, vážený pán premiér. Je mi veľkým potešením, že v tejto sále môžeme e, dnes diskutovať o prvom chorvátskom predsedníctve e, rade. Teším sa, že e, vaše ciele zahrňajú aj ostrovy, ktoré môžu byť priekopníkmi napríklad pri energetickej tranzície. Pýtam sa, aké opatrenia chce Chorvátsko z viac než tisíc ostrovmi naplánovať, aby sme tento proces posilnili. Priorita e, rozšírenia je tiež veľmi e, dôležitá. E, nedávne odmietnutie začatia rozhovorov so Severným Macedónskom a Albánskom vrátilo túto tému na plán dňa. Myslím si, že je dobré ale touto tému sa zaoberať. Chorvátsko ako najmladší členský štát má najčerstvejšie skúsenosti z negociácií o členstve. Vieme, aký je to komplexný proces a ak to môže byť v prípade blokády členských eh, eh, krajín. Paríž už avizoval určité posuny a eh, pýtam sa, mm, či aj ostatné krajiny takéto niečo plánujú. Pán Kiočuk na minútu, nech sa páči. Predsedateľ, добре došlo znovu v вашия dom, v Európejský parlament. Искам da поздравя... Dobrý deň, ďakujem pekne. Pán premiér, vítajte tu v Európskom parlamente, vítajte doma. Chcem pogratulovať chorvátskému predsedníctvu k jeho ambicioznému programu, najmä pokiaľ ide o Západný Balkán. E, začiatok nového roku bol veľmi ambiciozný, najmä pre pani von der Leyen, ktorá v Zahrebe povedala, že by sme mali dať zelenú aj Severnému Macedónsku, aj Albánsku, ale chcel by som vám pripomenúť, e, že mali by sme sa poučiť aj z toho, čo sa stalo e, minulý rok. Nemali by sme slubovať veci, ktoré potom nedokážeme splniť. A po druhé, dnes je globálna realita taká, že už dlhšie si nemôžeme dovoliť západo-balkánske krajiny nejako dávať bokom, musia byť súčasťou Európskej únie, integrálnou súčasťou EÚ. A v najbližších týždňoch e, sa nás čakajú dôležité iniciatívy. Chceme pripraviť e, novú metodiku pre e, prístup západobalkánskych krajín do EÚ, treba to nejakým spôsobom nastaviť, pretože v opačnom prípade ten proces od začiatku bude neúspešný. Potom to, čo spomínal pán Picula, konferencia o budúcnosti Európy. Každý kandidát pre členstvo musí mať úlohu, ktorú e, nejakým spôsobom zohraje, e, zohra aj na tejto konferencii. Takže ďakujem pekne a e, držím palce pán Plenkovič. Ďakujem pekne. Prosím vás dodržiavať ten rečnícky čas. 20 sekúnd to už je veľmi veľa ako navýše. Ďalej vystúpi pán Krá, nech sa páči. Pán premiér, dnes pred 28 rokmi Chorvátsko uznala väčšina e Ukrajín ako nezávislý štát a dnes tu sedíte a, a e, ste vo funkcii eh, predsedníctva. Musím priznať, že keď som si prečítal váš program, trochu som bol sklamaný. Eh, píšete o eh, kandidátskej krajine Turecko a chcete prijať Kosovo. Nemyslím si, že by váš priateľ pán Tučman bol takúto politiku podporoval a nemyslím si ani, že väčšina vašho obyvateľstva takéto niečo podporuje. Ehm, chcem vás varovať, aby ste ehm, nepodľahli ehm, túžbe meniť veci, aj keď sú proti ním samotní obyvateľia. A keď sa pozriete na knihu Frania Tučmana o Chorvátoch a dnešnej realite, nájdete tam lepšie odpovede odpovede než tie, ktoré dáva komisia, parlament. Európska únia je e, najväčší globálny ekonomický e, kolos s najnižším ekonomickým výkonom a chce 3 milióny eur investovať do boja proti klimatickým e, zmenám. A nie je nevyhnutne do technológií budúcnosti. Čiže odpoveď na väčšinu otázok nájde skôr u Fráňa Tučmana než v Bruseli. A um, chcel by som, aby sa sem trochu preniesol duch 90 rokov minulého storočia. Veľké štáty supranárodné celky, nič neprinášajú. To viete ešte z bývalej Juhoslova, Juhoslávie. Ďakujem, pán Tošenovský. Ďakujem pekne. V programe Priorit vášho predsedníctva ste v kapitole doprava a telekomunikácie a energetika spomenuli okrem iného aj klimaticky neutrálnu Európsku úniu a s tým súvisiacu implementáciu energetickej únie. Chcel by som vás e, poprosiť o to, aby ste boli pozornejší, pokiaľ ide o aplikovanie už nastavených cieľov, ktoré sú, nastav- ktoré sú komplikované tak technicky, ako aj ekonomicky. Mám obavu, že ak ako náhle sme dali, alebo to sme dali uh, signál priemyslu, pokiaľ ide o cieľové hodnoty, už zase ich chceme zvyšovať. Čiže v tejto chvíli by sme sa mali sústrediť najmä na posilnenie programu Horizon Europe. Uh, takáto veľká téma sa bez adekvátneho prispenia najnovších vedeckých poznatkov nie je možné bez veľmi veľkých ekonomických nákladov vyriešiť. E, verím, že vďaka chorvátskému presnictvu sa podarí dohodnúť a navýšiť financie pre Horizon Europe. Pán premiér, prajem vám veľa úspechov v rámci chorvátskeho predsedníctva. Ďakujem. Thank you. One minute, Mr. Ďakujem pekne. Ďalej pán Puigdemont. President, Prime Minister, it's a pleasure to... Teší ma, že tu môžem privítať chorvátske predsedníctvo Európskej únie. Je to štát, ktorý získal nezávislosť nedávno a ktorý bol zodpovedným členom Európskej únie Teší ma, že pán eh, Plekovič podporil dialog medzi Katalánskom a Španielskom. Katalánsko je dnes eh, vnútorná európska záležitosť a bude eh, to téma prítomné počas chorvátskeho predsedníctva. Takže treba nájsť politické riešenie prostredníctvom dialogu a rokovaní. Európska únia musí nájsť spoločné demokratické mechanizmy pre seba určenie. Represia nie je akceptovateľné riešenie a teraz je čas na to, aby ruskí politici vystúpili, aby e, ukázali svetu, že existuje aj lepšia cesta, teda, že e, cesta seba určenia je najlepšie, najdemokratickejšie riešenie teritoriálnych konfliktov nie len e, v Európe, ale aj inde vo svete. Ďakujem. Card... Máme tu modré karty, akceptujete ich? You will? No. Nie. Takže bez modrej karty ďalej, pán Murešan, nech sa páči. E, ďakujem pekne. Vítajte, pán Plenkovič, tu v Európskom parlamente. Teší ma, že Chorvátsko je lídrom EÚ. E, e Počas 6 mesiacov vy ste E, teraz e, vzorom pre celý západný Balkán. E, Chorvátsko dosahuje ekonomickú stabilitu, chcete skoro vstúpiť aj do eurozóny a chcete takisto samozrejme byť aj vzorom pre celý západný Balkán. My vás v tejto snahe chceme podporiť. V prvom rade treba, aby ostatné krajiny západného Balkánu v oblasti reform dosahovali svoje výsledky, aké majú a potom treba jasne povedať krajinám Západného Balkánu, áno, ste súčasťou Európy, patrite e, do Európy a my sa vám budeme snažiť pomôcť na tejto ceste do Európy a pokiaľ ide o akékoľvek akýkoľvek príspevok chorvátskeho za týmto smerom bude mať svoju historickú, um, svoj historický význam. Pán Plenkovič, veľmi dobre poznáte Európsky parlament a máte príležitosť ukázať to aj v rámci rokovaní, ktoré budú e, prebiehať k európskemu rozpočtu filozof Európskeho eh, parlamentu eh, je nasledovná. Chceme financovať aj staré priority, aj nové priority. Eh, staré priority boli prioritami 10 ročia preto, lebo sú dôležité, nie preto, že by boli už zastaralé. A treba sa viac snažiť aj o nové priority. Klimatické zmeny, ochrana hraníc, ochrana životného prostredia. Čiže poprosím vás, buďte na strane parlamentu a povedzte kolegom v rade, že nové priority si vyžadujú nové financie, aby teda kolegovia v rade e, podporili finančne tie veci, ktoré, o ktorých hovoria, že ich podporujú a povedzte, alebo jasne ukážte, že európsky e, rozpočet sa využíva dobrým spôsobom. Ďakujem pekne a držíme vám palce o vašom e, predsedníctve. Ďakujem pekne ďalej, pán Danielson. Ďakujem pekne za možnosť vystúpiť E, pán e, premiér, ďakujem, že ste predstavili priority e, vášho predsedníctva. Je to veľmi dôležitý čas. Musíme my teraz nastaviť ako keby dobre ten smer na ďalších 5 rokov. A ako sociálni demokrat si myslím, že by sme sa mali sústrediť na budovanie sociálneho sektoru, pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť na pracovisku. To je samozrejme veľmi dôležitá téma. Máme tu 4000 Európanov, ktorí každoročne prichádzajú o život práve na pracovisku. Máme tu 8 tisíc ľudí, ktorí e, dostanú e, rakovinu, e, pretože sú vystavení istému pôsobeniu e, nejaký látok napríklad e, na pracovisku. Rada prijala stratégiu, pokiaľ ide o to, aby e, sa, sme sa dopracovali k nulovým číslam, pokiaľ ide aj o tieto rakoviny e, z pracoviska alebo úrazy, smrteľné úrazy na pracovisku. Toto je samozrejme aj naša snaha. Dúfam, že aj chorvátske predsedníctvo sa bude snažiť túto vec dať vysoko na e, svoj zoznam priorit a dúfam, že budeme mať e, novú stratégiu, pokiaľ ide o pr- e, zdravie a bezpečnosť e, na pracovisku. Ďakujem pekne, pani Bizoto. Ďakujem, pani predsednička. Sme unavení, sme unavení e, z toho zbytočného, toho prázdneho tliachania v tejto fáze Európy. Musíme teda otvoriť otvoriť dvere Líbii, Európa spí, otvárame teda dvere Líbie, Európa spí. E, sú viacerí z Líbie, ktorí sa chystajú v teda blízkej dobe, dohľadnej dobe pristať v Európe. Európa nerobí nič. Sú tu islamisti a extrémni, ktorí ohrozujú Európu a my zasielame miliardy eur islamskému e, teroristovi Erdoganovi, tureckému. To všetko sú bohužiaľ pravdivé veci. A a teda bez ohľadu na ten aplaus smerom na Merkelovu, na Macrona a na, aj na vás, pani von der Leyen, čo ešte sa musí stať, na čo čakáte? prečo e, sedíte a čakáte na to, že loď zvaná Európa sa potopí. Buď sa zobudíte, alebo táto Európa skončí ako Titanic. Thank you. One minute for Mr. Ďalej pán Rus, nech sa páči jedna minúta. De Europese Unie wil fossiel... Eh, ďakujem eh, pekne. Eh, my chceme bojať proti fosilným palivám, pretože vnímame, že to je problém z hľadiska emisí CO2, ale to nie je možné dosiahnuť iba veternou energiou, solárnou energiou, aj nukleárna jadrová energia musí byť časťou energetického mixu. V holandských eh, novinách eh, spomínal pán Timmermans, že jadrová energia je nie udržateľná, že je príliš drahá, ale to nie je pravda, pretože veterné mlyny a solárne panely budú vytvárať tiež e, veľa odpadu poďme, v horizonte 20 rokov a na to riešenie nemáme. Vo Francúzsku máme veľa e, jadrovej energie a energia tam je oveľa lacnejšia ako napríklad v Nemecku a oni investovali 200 miliard do obnoviteľných zdrojov energie v Nemecku a vidíte, takéto sú výsledky, pokiaľ ide o veterné farmy, solárne panely, tieto nie je možné realizovať bez e, toho, aby boli tam nejaké záložné plány fosilného charakteru a samozrejme ničí to aj e, prírodu, dlho to trvá. My musíme konať rýchlo, ak chceme byť konkurenciou pre Čínu alebo pre Ameriku, pretože v opačnom prípade prídeme o pracovné e, miesta. A Chorvátsku, Chorvátsko predsedníctvo chcem sa poprosiť, aby aj jadrovú energiu dali na program. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda vlády, vážená pani predsednička komisie, gratulujem Um, Chorvátsku k tomuto ambicioznému programu predsedníctva. Je veľmi dôležité, aby aj poľnohospodárska politika um, mala ústredné miesto v programe, najmä pokiaľ ide o viacročný finančný rámec. V Európe potrebujeme eh, dobré, životaschopné eh, poľnohospodárske mm, oblasti a na to, aby existovali, potrebujeme eh, poľnohospodárov, ktorí z toho dokážu žiť. A dnes sa zabúda dôležitá, teda, že ehm, na týchto farmách musia niečo zarábať, že musia byť aj po ekonomickej stránke e, zdravé len vtedy, títo poľnospodári zostanú pracovať v tejto oblasti. Potrebujeme tiež politiku, ktorá sa e, zameriava viac na rodiny, nie len na, za, na veľké podniky, ale na tých, ktorí s celou svojou rodinou žijú na vidieku a obhospodarujú pôdu. A myslím si, že môžete prispieť k stvárneniu budúcnosti rozhodnutím o SPP. Ďakujem pani Hungerias, ďakujem pani predsednička. Srdečne gratulujem pánovi premiérovi Želám vám všetko dobré do prvého predsedníctva rade. To bude veľmi dôležitý rok, už to spomínali predrečníci. Brexit sa blíži a nesmieme zabudnúť, že um, k nemu došlo, lebo jednoduchí občania necítili dostatočnú podporu z Európy. Musíme urobiť eh, oveľa viac na podporu trvalo udržateľného sociálneho rozvoja prostredníctvom viacročného finančného rámca. Ale rokovania eh, ešte nie sú v takom štádiu, v akom by eh, mali byť. Preto sa pýtam, ako to chcete zabezpečiť, ako chcete zabezpečiť postačujúce finančné finančné prostriedky pre sociálne záležitosti. Predsedníctvo sa zasadzuje za sociálnu trvalú udržateľnosť. Hovoríte, že nikoho nemôžeme nechať samého. Podporuje, potrebujeme sociálny pokrok a v tomto zmysle vám želám veľa dobrého. Pán Ranžel na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán premiér, pani predsednička komisie. Kolegovia, chcem pozdraviť pána chorvátskeho premiéra. Chorvátsko je najmladším členom Európskej únie a pán Plenkovič je jedným z najangažovanejších Európanov, ktorého poznám v európskej politike. Nemôžeme opomínať, že práve jeho predsedanie môže Európe veľmi pomôcť. Pripomínam najmä aj jeho podporu pre e, e, reformy a pre e, krok na západnom Balkáne. Európa totiž nemôže existovať bez integrácie krajín západného Balkánu. Chcem tiež spomenúť prioritu kohezia a viatočný finančný rámec, privítať ich a tiež vítam vaše nasadenie v rámci konferencie, pre, konferencie o budúcnosti Európy, pretože boli najprv po pochybnosti, či rada skutočne e, sa e, e, zúčastní, ale s vašim predsedníctvom za tým budete stať. Pán Zoriňo, na minútu. Ďakujem pekne. Európa sa nachádza e, v časoch e, víziev a e, odzrkadľuje to aj slogan chorvátskeho predsedníctva. Želám vám všetko dobré v týchto úlohách. Silná Európa musí byť akcieschopná, musí byť pokroková a musí dokázať vypracovať a stanoviť si skutočne dobré viacročné finančné finančné eh, rámce a posilniť finančné prostriedky Európy. Európa eh, mm, to musí byť eh, Európa blízka ľuďom. Mm, je to nevyhnutný predpoklad a v tomto ešte máme čo robiť nesmieme eh, zapo- zabudnúť eh, a zanedbať eh, nikoho. Potrebujeme Európu, v ktorej sa bezpečne cítia všetci tí, ktorí už zdieľajú naše